Po oznámeniach poviem e, ďalšiu poznámku. Ako viete, pán Stavros Lambradinis mi oznámil svoje vymenovanie za ministra zahraničných vecí v gréckej vláde s účinnosťou 17. júna 2011. Týmto parlament berie na vedomie jeho oznámenie a podľa článku 7 odsek 1 aktu, ktorý e, e, upravuje voľby do e, Európskeho parlamentu priamým volebným právom, pravidlo 4, ocek 1 4, ohlasuje voľné miesto s účinnosťou 17. júna 2011. Teraz budeme pokračovať v našej práci a zaželáme našemu kolegovi všetko najlepšie, veľa šťastia a príslušné grécke orgány ma informovali o zvolení pána Dimitriosa Drucasisa, ktorý zap- za- zaujme miesto pána Lambrinidisa podľa pravidla 4 odsek 1 parlament berie na vedomie toto túto náhradu od 22. júna 2011. Vítam nového poslanca medzi nami a chcem povedať, že podľa pravidla 3 odsek 2, kým nebudú odovzdané jeho poverovacie e, listiny a to, e, že dokáže, že nie je účastníkom spolu a má splnené všetky ostatné povinnosti, tak potom pán Dimit Trios Drucas zaujme svoje miesto v parlamente a bude požívať všetky práva, ktoré mu vyplývajú z tejto funkcie. Želám tiež veľa šťastia našemu novému kolegovi. A teraz odovzdávam slovo pán Paculovi. Počujete ma, prosím? Chcem mať technickú poznámku, Nemám, neviem to číslo ale vidím tu oproti v miestnosti, že sú tam politické plagáty vystavené v snemovni. Myslím, že to je proti pravidlám. Mne osobne to nevadí, ale veľakrát som už žiadal v našom, našej snemovni, aby sa pravidlá uplatňovali rovnako na každého. Ak tieto dámy a páni tu budú mať svoje politické, eh, politické E, plagáty, tak aj ja si vyžadujem, aby som si aj ja mohol vys, e, vystaviť svoje plagáty a svoje heslá. A iste aj mnohí ďalší kolegovia by to urobili. Mohli by ste prosím jednoznačne rozhodnúť o tomto? Ďakujem, pán Batten, že ste ma upozornili na tieto e, plagáty. Chcem požiadať, aby tí, ktorí ich tu vystavujú, aby ich okamžite odstránili. Prosím, odstráňte tieto plagáty. Položte si ich na stoly, prosím. A potom by sme mohli pokračovať a zdať s našou prácou. Mrs. Lynn. Či súhlasíme alebo nesúhlasíme s protestujúcimi. Myslím, že je úplne nesprávne, aby mohli do parlamentu vstupovať protestujúci a brániť nám v našom hlasovaní. Tu je ne, nezávažné, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s tou vecou, za ktorú štrajkujú. Dôležité je, aby sme zabezpečili prístup poslancov do snemovne a, mohli, a to, aby mohli bez prekážok hlasovať. You, Ďakujem, pani Lynn. No, službe sme oznámili tento problém a už by sa to nemalo znovu stať. Takže teraz dovolte, aby sme pokračovali. Pán Madlina? Pani predsedajca, ďakujem veľmi pekne a ja chcem ešte povedať jednu vec, dobrú správu. Môj E, predseda strany Wilders bol oslobodený od všetkých obvinení, ktoré sa týkajú ohovárania Holandska. E, sloboda slova bola v Holandsku zachovaná. A teraz začneme s hlasovaním. Ako viete, máme veľmi dlhý program. Máme tu ešte písomné vyhlásenie v prvom rade, ktoré